k tomuto pozmeňujúcemu návrhu číslo 1, ale aj 2. Avšak akceptujeme pozmeňujúce návrhy eh, o pozmeňujúci návrh číslo 3. Ďakujem, ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán Lambert za zelených.